Dobré ráno, kolegovia a kolegyne. Otvárame zasadnutie. Ako prvý bod dnešného programu máme hlasovanie o naliehavých záležitostiach. Podľa článku 141 budeme hlasovať o troch návrhoch. Prvý bol predložený z výboru PECH. Ide tu o pravidla týkajúce sa Európskeho námorného rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z únie. E, pred hlasovaním sa môže vyjadriť jeden e, poslanec za a jeden proti. Chce sa niekto tu v plenárnej miestnosti vyjadriť? Nie. Takže môžeme hlasovať, kto podporí tento návrh. Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Bude sa zajtra 13. marca o 12. hlasovať. Lehota, pokiaľ je pozmeňujúce návrhy, je dnes 12. marca o 12. hodine. Druhý návrh bol takisto predložený z výboru pre rybárstvo, týka sa oprávnenia na rybolov pre rybárske pravidla únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych pravidel Spojeného kráľovstva vo vodách únie. Takisto rovnaký postup. Chce sa niekto v tú miestnosti vyjadriť? Nie je tomu tak. Kto teda súhlasí? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Aj o tomto návru sa bude zajtra 13. marca o 12. hlasovať. Aj tu je lehota, pokiaľ ide predkladanie pozmeňujúcich návrhov dnes do 13. hodiny. A tretí návrh e, je žiadosť koncesionáriávy postup. Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z únie. Aj tu takisto sa postupuje. Chce sa niekto vyjadriť? Nikto? Nechce sa niekto vyjadriť. Áno, v poriadku. Takže kto podporí tento návrh? Kto je proti? zdržali sa prijaté. O tomto návrhu sa bude takisto hlasovať zajtra o 12. a dnes do 13. hodiny je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Chcel by som vás teraz informovať o tom, že politické skupiny súhlasili s tým, že hlasovanie o uznesení podpredsednič, podpredsedničky komisie vysokej predstaviteľky ohľadne situácie vo Venezuele, že sa to presunie na budúce plenárne zasadnutie. Chce sa k tomu niekto vyjadriť? Nie? Tak týmto je táto zmena prijatá. Ďalší bod programu, to je vyhlásenie Rady a komisie, Je tu rodovú rovnováhu pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ. Najprv teda v mene dostane slovo pani Giot. Požiadal by som teraz prosím tých, ktorí sa nechcú zúčastniť na ďalšom bode programu, aby čo možno najrychlejšie opustili miestnosť. Poprosím pána Ferovštata, pána Bulmana, aby sa nezhovárali tu v miestnosti. Pán kolega Schwab.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 Máme tu ešte kolegov z Talianska, ktorí neodišli. Tak nech sa páči, pani Čiot. Vážený pán predseda, poslanci, poslankyne, chcela by som sa poďakovať pánovi Tajanimu za jeho list, ktorý obdržala Rada minulý týždeň. Chcela by som vás uistiť, že my sme sa zaviazali, že budeme podporovať rodovú rovnosť. Je to veľmi dôležitá téma a rodová rovnosť medzi najväčšími zamestnancami v európskych orgánoch je takisto kľúčovou záležitosťou pre Radu. Zároveň však výberový proces sa zakladá na pravidlách, ktoré, ktoré musíme dodržiavať. Rada vždy konala a bude aj v budúcnosti konať tak, aby to bolo v súlade so všetkými relevantnými ustanoveniami európskych predpisov, práve pokiaľ ide o úlohu ustanovania nových zamestnancov. Takisto by som chcela povedať, že všetky európske inštitúcie, ktoré sú zaangažované do tohto právneho rámca, sa skutočne snažia na to, aby podporovali rodovú rovnosť. Na základe týchto skutočností som bola prekvapená, že parlament nastolil túto otázku špecificky adresovane Rade pred, list pána predsedu parlamentu sa týka právnych pre, predpisov, ktoré sa týka ustanovenia troch, lega, tro, troch právnych e, orgánov. Ide tu o radu dozornú, takisto e, rada v bankovej, bankovom úrade a takisto e, výkonná rada. Do, rada by som objasnila, že rada nie je zaangažovaná v kontexte prípravy nejakých zoznamov alebo výberu úspešných kandidátov pre tieto tri orgány. Ten zoznam pre týchto kandidátov je poskytovaný zo strany komisie a kandidáti na eh, túto dohľadnú, dozornú radu, to je zodpovednosť Európskej centrálnej banky. Následne pokiaľ ide o tieto výkonné rady, Európsky parlament rozhoduje nakoniec o tom, že kto úspeje a úloha rady je obmedzená iba na úroveň formálneho schválenia výberu zo strany parlamentu. A pokiaľ ide ustanovenie na úrovni eh, bankového úradu, tu rada nezohráva vôbec žiadnu úlohu. A pokiaľ ide o výber eh, členov Európskej centrálnej banky, výkonnej rady, tak tu rada zohráva určitú úlohu práve pokiaľ ide o ten výberový proces. A ja by som vás chcela uistiť, že my opakujeme význam rodovej rovnosti vo všetkých výberových konaniach a takisto apelujeme na členské štáty, aby navrhovali aj ženské kandidátky. Ja som presvedčená o tom, že všetky európske inštitúcie, ktoré sú zaangažované v rámci prípravy e, zoznamu, zúženého zoznamu kandidátov, dodržiavajú a rešpektujú princípy rodovej rovnosti a že aj naďalej budú v takomto postupe pokračovať. Ako predsedníctvo Európskej rady Rumunsko aj naďalej bude podporovať na európskej úrovni princíp rodovej rovnosti, prostredníctvom zjednodušovania diskusí ohľadne možností ďalej a pokroku v rámci legislatívnej agendy, predovšetkým pokiaľ ide o rokovania v oblasti eh, účasti žien na dozorných a výkonných radách. Už sa podarilo zaznamať určitý pokrok vďaka úsiliu tak zo strany Európskej rady, ako aj zo strany Európskeho parlamentu, práve pokiaľ ide o smernicu o zosúladení súkromného a pracovného života, a tam sme už tie rokovania završili. My sme odhodlaní prispieť k podpore rodovej rovnosti aj v rámci európskej agendy, v tom zmysle, aby sme zabezpečili férové prostredie v rámci našich spoločností, ale aj na úrovni pracovného trhu. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pani Čiot. A teraz za komisiu dostane slovo pani komisárka Jourová. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, poslanky, v mene komisie vrátane eh, komisárov Dombrovskisa a eh, takisto francúzského komisára, ktorí sú momentálne vo Bruseli a rokujú tam. By som sa chcela poďakovať za tento bod. Pán predseda Juncker reagoval na tento list, ktorý zaslal pán predseda Tajany k tejto téme Predovšetkým by som chcela zdôrazniť, že táto komisia sa zaviazala princípu rodovej rovnosti a urobila rozhodné kroky v tejto oblasti. 39,6 stredného a vyššieho manažmentu sú ženy a zvýšilo sa to od roku 2014 30 e, Množstvo žien, generálnych riaditeľiek sa zvýšilo zo 14 na 30 z 5 na 12 čo do počtu. Počet e, zástupcov riaditeľov sa zvýšil z 8% na 42%, to znamená iba z 3 na 20. Takisto sme sa dohodli na tom, že ženy budú aj naďalej e, ďalej nasadzované práve v oblastiach bankovníctva, finančných e, služieb, pretože tu je, sú ženy podzastúpené, sú iba na úrovni 14 pokiaľ ide o túto podzastúpenosť žien, tu vidíme aj vo verejnom sektore, vo verejných orgánoch, ženy sa málo kedy dostanú nad hranicu jednej tretiny takýchto orgánov, pokiaľ ide o centrálne banky v národných štátoch. Podzastúpenie žien takisto vidíme rovnakom spôsobe, aj pokiaľ ide o pozície na úrovni európskych agentúr, ktoré sa v tejto oblasti angažujú. V priemere teda máme 4 až 5 krát väčší počet kandidátov mužov v porovnaní so ženami. Pokiaľ ide o špecifické prípady, o ktorých tu dnes hovoríme, by som chcela zdôrazniť skutočnosť, že pokiaľ ide o článok 283 u podrážka 3, pokiaľ ide o zmluvu o fungovaní Európskej únie, kde komisia nezohráva žiadnu úlohu, pokiaľ ide o ustanovenie nového člena výkonnej rady, pokiaľ ide o Európsku centrálnu banku. A pokiaľ ide o Európsky bankový úrad, tu úloha komisie je obmedzená na to, že iba asistuje, pomáha, pokiaľ ide o ustanovenie predsedu Európskeho, Európskeho bankového úradu. A pokiaľ ide o e, tú radu, kde predseda žena momentálne, tam komisia skutočne má možnosť predložiť Európskemu parlamentu zúžený zoznam kandidátov, pokiaľ ide ustanovenie predsedu a podpredsedov, ako aj ďalších členov tejto rady a v súlade s predmetnými ustanoveniami, ktoré sa týkajú vyberania kandidátov, tak sa sústredíme predovšetkým na skúsenosti, poznatky z oblasti finančných záležitostí a z expertízy jednotlivých kandidátov avšak v súlade s článkom 56 odrážka 4 tohto nariadenia kandidáti musia byť vyberaní na základe otvoreného výberového konania, ktoré musí dodržiavať princípy rodovej rovnosti, skúsenosti ako aj kvalifikácie. Komisia e, podporuje ženy ktoré majú patričnú, patričnú skúsenosť, aby sa dostali do najvyšších pozícií. Berieme to do úvahy a dodržiavame právne predpoklady, práve pokiaľ ide o tento výberový proces a Európsky parlament pravidelne informuje vo všetkých fázach tohto procesu. V prípadoch, kde hovoríme o predsedovi bankového úradu a takisto aj pozíciu, pokiaľ ide o, o radu, radu pre jednotné riešenie krízových situácií. Tu sa sústredíme na to, aby sa plnili jednotlivé podmienky v tom zmysle, aby sa zabezpečili všetky predpoklady, ktoré sa očakávajú v tejto oblasti. Takisto sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s týmto parlamentom, pokiaľ ide o tieto dôležité záležitosti. Predovšetkým pokiaľ ide o prípady, kde komisia zohráva určitú úlohu, tam aj naďalej bude komisia venovať úzkú pozornosť, práve pokiaľ ide o otázku rodovej rovnosti, práve pokiaľ ide o prípravu zúžených zoznamov kandidátov, pokiaľ ide o agentúry činné v finančných službách. Ďakujeme pekne. Pani komisárka, teraz na 1,5 minúty dostane slova pani Delane. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Trošku som ešte e, zadýchčaná, e, dobehla som na poslednú chvíľku, ospravedlňujem sa, vypočula som si len polovicu vášho vystúpenia, ale predsa len e, bola som v kontakte aj dnes ráno som ešte musela riešiť eh, otázky, ktoré sa týkajú školy môjho syna. Takéto je presne pre ženy. Ženy musia popri práci riešiť rôzne rodinné záležitosti. Tie tri vymenovanie do funkcií, ktorým sa dnes venujeme, tieto vymenovania zastupujú tie isté politické skupiny, napríklad talianskí zástupcovia pri eh, vymenovaní do funkcie talianského kandidáta. Dajme tomu, ak by sme mali Írku, írsku ženu vynikajúcu, predsa len by sme si zvolili talianského muža. Táto diskusia, žiaľ, je aj symbolická. Ide o vyvážené rodové zastúpenie. Niekedy sa to hodí niektorým politickým skupinám, ale iba keď sa to netýka priamo ich vlastného kandidáta, ktorého nominujú tí, ktorí sa budú neskôr ešte vyjadrovať e, v rozprave, budú mať zrejme iné motívy, teda kde je treba začať. E, problém je v tom, že pri vysokých funkciách je o mnoho menej kvalifikovaných je dispozícií, z ktorých sa je, e, ktorých je možné vybrať vhodnú kandidátku eh, v bankách, taktiež eh, vo vládach, eh, vo súkromnom sektore sú. Tieto šikovné ženy je treba umožniť, že nám zosúhľadiť pracovný a súkromný život. Starostlivosť o detí musí byť poskytnutá na čo najvyššej úrovni. Ako je možné, že 5, 6, 7 ročné deti, keď sa ich na to pýtajú v škole, aby teda nakreslili chirurga, hasiča, kozmonauta, väčšina z nich nakreslí muža. A odrazu, keď e, videli na vlastné oči chirurgičku, hasičku a kozmonautku, ktorá prišla do ich triedy, boli prekvapené tieto deti. Netreba im ukázať, že existujú aj iné možnosti. Kolegyňa Breso, minúta. E, ďakujem pekne, pán predseda. Ako bolo pripomenuté, ten postup e, prebehol správnym spôsobom, korektne, takže budeme to hlasovať. Problém ale je oveľa komplexnejší. Konkrétne, tak ako pripomenula aj pani komisárka, e, my čelíme nedostatočnému zastúpeniu žien vo všetkých e, pozíciách, vrcholových pozíciách a na všetkých úrovniach ale istotne v rámci súkromných spoločností, ako aj v rámci inštitúcií, ktoré majú hospodárskú, finančnú povahu, monetár, menovú, tak tam je takéto nedostatočné zastúpenie ešte markantnejšie. Problém je, ako zvrátiť takúto tendenciu, pretože ak nebudú kandidátky, kandidatúry, tak potom nie je možné to realizovať ináč. Ako náhle budú takéto e, voľné miesta, tak je nevyhnutné uľahčovať e, kariéru e, ženám v takýchto konkrétnych situáciách je treba povedať e, ženám, že je možné študovať ekonómiu a mať zároveň potom následne aj dobrý kariérny, kariérne výhľady. Nie je možné povedať, že ak budeš študovať ekonómiu, nikam nepostúpiš, e, takto veci nezmeníme a nakoniec e, nebudú predkladané žiadne kandidatúry žien nejde len o to, aby boli správne postoje, je nevyhnutné, aby prebiehala aj propagácia na, úrovni, na európskej úrovni, tak aby aj členské štáty podporovali štúdia, ktoré sa týkajú e, technických, e, ekonomických vied, e, tak aby sme potom následne mali tie správne kandidátky. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slova pani Trebesius na jednu a pol minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nemoc, Nemecká spolková krajina Brandenburg rozhodla, že e, krajinský parlament bude v budúcnosti dodržiavať pravidla parity, ak by sme to mali vnímať ako príklad pre vás. Odôvodnenie je také, že parlament e, v rovnaké miere by mal byť obsadený mužmi a ženami, pretože to e, zohľadňuje situáciu spoločnosti bez ohľadu na to, že už 50 voličov sú ženy a môžu hlasovať za mužov alebo za ženy kandidátov. Tak či tak je výzva v tom, že podiel žien v politike je o mnoho nižší ako v spoločnosti celkovo. Na štyroch stranických podujatiach som sa zúčastnila, teda na mnohých som sa zúčastnila a vo väčšine prípadov boli ženy účastničky iba v 15-20%. E, takéto hnutené presadzovanie parity, je to naozaj férové? A kde zastavíme tento proces? V akých e, zoskupeniach chceme ešte dávať prednosť ženám, dajme tomu aj e, pri náboženstve budeme postupovať podobne, aj kresťanov, buddhistov, ateistov chceme mať v rovnakej miery zastúpených, taktiež chceme aby aj rodovo bolo všetko zastúpené a všetky ostatné menšiny, ehm, teda ľudia s cukrovkou, autisti, okrem toho chudí, tuční, e, títo všetci majú byť rovnako zastúpení. Predsa volič si dokáže vybrať, e, koho si zvolí a mali by sme voličovi v tomto smere dôverovať. Mali by sme dať priestor tým, ktorí sú najkvalifikovanejší, najpovolanejší, najkompetentnejší pre daný post a na výkon danej funkcie. A to bez ohľadu na rod. Hovorím to preto, že ja som stavebná inžinierka povolaním, keď som začala študovať pred 30 rokmi podiel žien v tomto odbore bol 15%, no 30 rokov neskôr sa na tomto nič nezmenilo. Jednoducho je treba uznať, že muži a ženy sú odlišné bytosti. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Trebesius. Teraz dostane slovo pán Torvalds. Ďakujem. Vypočuli sme si od zastupkyne rady aj od pani komisárky vyhlásenia a rôzne argumenty, prečo sa to nedá, rôzne výhovorky. Keby sme to mali zhrnúť, vlastne sa tu povedalo, že to nie je naša vina. To nám tu hovoríte. Myslím, že je to tak trošku začarovaný kruh, e, takáto argumentácia. Problém vlastne sa popisuje nasledovne. Nie je dostatok žien, ktoré by mali e, vhodné kompetencie, znalosti, e, vzdelanie na strednej úrovni riadenia a tým pádom sa nedostanú na vyššiu úroveň riadenia. To je presne ten problém a tým pádom sa nedostaneme z tohto začarovaného kruhu. Dajme tomu, keď vám na letisku povedia, že žiaľ vaše lietadlo je omeškané, pretože už prišlo s meškaním. To počúvame neustále. Tento argument eh, jednoducho musíme eh, prekonať túto logiku. Sme znepokojení, keď eh, ženy kolegyne tvrdia, že muži rozmýšľajú inak ako ženy. V kríze v roku 2008 sme to tiež takto e, zaznamenali veľké banky a ich celé vedenie, to bolo všetko obsadené mužmi a oni vlastne prijali len sametlé rozhodnutia. Myslím, že aj túto krízu by sme boli zvládli o mnoho lepšie, ak by boli viac a lepšie zastúpené ženy vo vedení bank vtedy. Ďakujeme pekne. Teraz e, dostane slovo na minútu pán Gigold. Ďakujem. Nové návrhy Rady a komisie e, na obsadenie týchto postov a taktiež už výberové e, zoznamy, teda zoznamy kandidátov na tieto radiace posty sú jednoducho zastaralé. Sú to časy, keď sa navrhovali iba muži. A tieto časy jednoducho už nepatria do 21. storočia. A to znamená, že tu nejde o to, aby muži a ženy aby bolo uznané, že sú to odlišné bytosti, tak ako e, to práve zaznelo, ale ženy už dávno zastávali riadiace pozície v finančníctve, v hospodárskych, v ekonomických inštitúciách, zaslúžia si, aby boli rovnako zastúpené aj na týchto riadiacich postoch v inštitúciách. Parlament už celé roky sa tejto otázke venuje Otázka znie, ako dlho sa ešte budeme niečo neprizerať eh, tomuto dianiu. Chcem vyzvať kolegov, aby sme boli konzekventní. To znamená, aby sme tieto osoby vymenovali, teda aby sme ich vymenovali až potom, keď sa veci zmenia, aby sme počkali, kým rada a komisia eh, predložia eh, nejaké rozumné riešenie, ako sa zmenia pomery pri tomto vymenovaní osôb do riadecich postov. Zatiaľ teda sa nikoho to vymenovať nebude. Navrhujeme. Ďalej nasleduje Pani kolegyňa Matias, ďakujem. Rodová rovnosť eh, je základné ľudské právo, ale zdá sa, že je to mŕtve právo v otázkach hospodárskych a menových eh, záležitostí. Ženy sú úplne odstavené bokom v týchto oblastiach. Smernica, ktorá sa týka eh, správnych rád, tam je iba príliš málo žien zastúpených, iba dve ženy sú tam spomedzi 25 členov. Rada si na tým umýva ruky, rovnako aj komisia, ale práve komisia predkladá ten záverečný zoznam kandidátov a v tom eh, to zozname je príliš málo žien. Ženy chýbajú a pritom máme kompetentné ženy, ktoré majú špecializované vzdelanie, znalosti. Je to urážka všetkým ženám aj celému ľudstvu. Je to naozaj do hanba kým tieto zoznamy budú v takejto podobe pretrvávať, a ktoré budú teda pozostávať prevažne iba z mužov, tak Európsky parlament by eh, nemal pošliepávať spravodlivosť eh, v Únii a nevymenovať nikoho. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Matias. Teraz na 2,5 minúty dostane slovo pani Dornano. Ďakujem, pán predseda. 26. februára v útorok Poslanci v výbore EKON absolvovali výmenu názorov e, s pánom Filipom Lanom, ktorý bol vybraný na post člena riaditeľstva v Centrálnej banke. Pán José Manuel Kompa na post predsedu Európskej bankovej e, rady a taktiež Sebastian Viola na post člena rady na riešenie krizových situácií. E, teda vidíme opäť raz v tomto prípade, že ženy sú nedostatočne zastúpené v riadiacich pozíciách e, v sektore bankovníctva a finančníctva. To ma vôbec neprekvapuje, keď vieme, že iba 39 postov e, v riadiacich pozíciách v finančných inštitúciách majú v rukách ženy. Veľmi dobre je o tom diskutovať, hovoriť, viesť rozpravu, ale čo sa týka konkrétnych činov, tak tu chýbajú konkrétne kroky riadenie Európskej únie, dajme tomu e, komisia v Bruseli 13 e, predsedov Európskej komisie sme už mali a, a nikdy to nebola žena. E, ďalej od zakladateľi Európskej únie. Aj to bolo všetko muži, 28 komisárov Európskej únie, iba 9 spomedzi nich sú ženy. Naozaj to máme považovať za normálne. 250 miliónov žien naozaj je také ťažké nájsť 14 kompetentných žien? Isté, že nie. Toto všetko je cieľené a nejako e, nie je snaha veci zmeniť e, ani na samitoch. E, čo sa týka rôznych výkyvov pána Junkera, rôzne zvláštne gesta na vedúcu protokolu. Naozaj to vyvoláva otázniky. Toto je naozaj príklad, ktorý chceme e, vyvolovať. Toto je naozaj obraz ženy v očiach predsedu komisie Junckera. Európejsti často pripomínajú, že rímska zmluva bola veľmi pokroková tým, že e, bolo do kameňa vyrité pravidlo e, rovnakého mzdového hodnotenia, ale o 50 rokov neskôr sú tieto pravidlá zatiaľ ďaleko od praxe, ešte stále sú veľmi hlboko zakronené rozdiely medzi mužmi a ženami teda takéto vyhlásenie o zámeroch, to nám už nestačí. Musíme sa posunúť od slov ku, ku konkrétnym činom. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Dornano. Teraz dostane slovo pán Sošnierš na minútu. Opäť raz eh, oslavujeme tú chorú posadnutosť eh, tejto inštitúcie. V otázkach eh, rodovej rovnosti dokazujete, že ste úplne vzdialení od reality. Už aj Batoľa má viac zdravého rozumu ako poslanci tohto parlamentu. E, je množstvo dôkazov, údajne, že nie je dostatok žien, ktorí pracujú na, ktoré pracujú na týchto postoch. Ešte stále si myslíte, že e, to tak nie je? Ešte stále si myslíte, že ženy by to zvládli, že by na to mali? Viete predsa e, mnoho lepšie, či na to ženy majú. Vy chcete nútiť, aby oni realizovali vaše absurdné predstavy. Hovoríte o ženách, ktoré sú údajne polovicou eh, počtu voličov. No a čo? Máme tu aj maloletých v spoločnosti, tie, to osoby nie sú zastúpené v parlamente. To sú ľudia, ktorí ešte nemôžu voliť. To znamená, že aj oni by mali byť zastúpení, to znamená, že oni sú diskriminovaní. Mali by sme sa teraz pozrieť na rovnováhu medzi vodičmi a tlmočníkmi. Mnoho žien, e, teda je to močníčok a opäť mnoho mužov je vodičov. Mali by sme to prehodiť, aby boli skôr vodičky ženy a muži tlmočníci. Pán kolega Sošnier, ste ochotní prijať otázku od pani Vautmans? Pán Kollege Sošnier. Pani kolegyňa wortmann nech sa páči, keďže pán Šošnír je ochotný prijať vašu otázku. Ďakujem. Ja si myslím, že všetky ženy tu prítomné v sále dnes naozaj sú rozhorčené. Mali by sme dnes spoločne povstať. Je neuveriteľné, keď tu vy dnes hovoríte, že tento parlament nie je inteligentný. Myslím, že je úplne neuveriteľné, naozaj nehorázne, že takto chcete podkopávať ženy. E, pani Vautmance, toto nie je priestor na stanovisko, je to priestor na otázku. Ak ste po 25 sekundách sa nedostali k otázke, tak už e, som stratil nádej, že sa k otázke dopracujete. Máte na modrú kartu 30 sekúnd, som veľmi liberálny, ale pre všetkej úcte modrá karta je na otázku nie, je určená na vyhlásenie. Aj keď ste veľmi rozhorčená, to chápem. Prosím, veľmi stručne veľmi stručne ukončite svoju otázku. OK. Mohli by ste, prosím, ešte raz zopakovať vaše vystúpenie? Myslíte si, že ženy sú menej vhodné na výkon rovnakých úloh ako muži? Takto som to totiž pochopila z vašich slov. Je to tak? Nie powiedziałem, że w brakuje... Ja som nepovedala, že v parlamente chýba inteligencia. Nie, nie, povedal som, že nám to chýba zdravý rozum v parlamente. A fakty hovoria, že ženy sú vhodnejšie na niektoré povolania a muži sú zase vhodní na iné povolania, napríklad eh, na povolanie tlmočníka. Väčšina eh, tlmočníkov sú ženy, možno sú vhodnejšie na tento výkon povolania a je o mnoho viac e, vodičov mužov, teda možno muži sú hodnejší na riadenie vozidla. Jednoducho muži a ženy majú rôzne e, talenty, rôzne e, nadania. Toho by sme sa mali držať. Dobre, vypočuli sme si otázku údajnú, aj odpoveď údajnú. Ja som pripustil iba jednu modrú kartu. Ste, ste si všimli, že som bol menej prísty, čo sa týka dodržovania rističského času. to nebola veľkodušnosť. Ja som bol trošku roztržitý, keď hovorila pani Delange, preto som sa snažil to aj trošku vyvážiť medzi politickými skupinami. Teraz e, dostane slovo pán Ferber na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia to, že máme nerovnováhu medzi rodmi, pokiaľ ide o tie vedúce gremia finančných, dozorových, dohľadných orgánov a centrálnej banky, to nie je tajomstvom. Takáto nerovnováha na európskej úrovni spočíva aj v tom, že na národnej úrovni je nerovnováha v rámci e, vedúcich e, pozícií v takýchto inštitúciách a preto nie je možné e, zabezpečiť dorast alebo teda tých, ktorí by naplňali takéto pozície na úrovni Európy. Preto chcem poprosiť, aby na úrovni rady bol apel na členské štáty, aby zabezpečili takýto prísun žien. E, mňa tá, to pokrytectvo mi, mi vadí na tejto rozprave. Tie skupiny a frakcie, ktoré sa tu tak vzrušujú, mali tú veľkú príležitosť pri e, obsadzovaní miesta, ktoré uvoľnila žena, e, pokiaľ ide ten dohľadný orgán pre financie, mohli nominovať ženu a oni sa teraz takto hnevajú, preto aj napriek tomu, že sa veľkou väčšinou rozhodli pre muža. Hovorilo sa o tom a jasne na EPP, že žena má pri rovnakej kvalifikácii a kvalifikačných predpokladoch prednosť. A potom e, aj v tomto ohľade boli písané listy, boli tam výčitky. E, nikdy som nezažil takéto niečo. V súkromnej sfére by to malo dôsledky a preto chcem apelovať na všetkých kolegov. E, ak máme možnosť nominovať ženu, tak by sme tak mali spraviť a nie potom viesť takúto pomílenú no, pokriteckú diskusiu tu na pléne. Ďakujem pekne, kolega Ferber. Kolegyňa Jautameky, tá vaša otázka smeruje na pána Ferbera alebo ešte stále na pána Sošnírša? Ešte raz, e, je to otázka na pána Ferbera, alebo tá modrá karta sa vzťahuje na predchádzajúce, na pána Sosnírša. Takže nemôžeme akceptovať. Pani Bereš, dve minúty monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Pred takmer rokom 8. marca minulého roka predseda Európskeho parlamentu napísal európskym orgánom po vymenovaní pána Degindosa a požiadala by v budúcnosti pri vymenovaní na posty e, v Centrálnej banke, aby parlament e, mal v dispozícii e, zúžený zoznam kandidátov, minimálne tri mená a pritom, aby boli rodovo vyvážené tieto zoznamy. V tomto prípade to tak nebolo. E, bol navrhnutý pán Filip Lane. Nebolo to dodržené. Chceme vyzvať Radu, Centrálnu banku aj komisiu, aby sa e, spojili vo svojom úsilí, tak aby pri ďalších vymenúvaniach e, namiesto toho, aby ste nám zastierali listy, tvrdíte, že vaše úlohy sú obmedzené, môžete predsa celú situáciu zmeniť, pretože táto situácia jednoducho už nie je únosná ani prípustná a nie je ani bežné, aby v inštitúciách vo e, finančnej oblasti v Európskej únii a v iných inštitúciách, aby nebolo dodržiané rodové vyváženie. Chcem oceniť úsilie na úrovni Európskej komisie, ale musíte úplne zmeniť e, e, celú logiku. Musíte sa postarať o to, aby v ďalšom volebnom období, aby každý členský štát navrhol muža aj ženu na post komisára, vďaka čomu by bola zaistená skutočná rovnoprávnosť zastúpení žena mužov v komisii ďalej. Čo sa týka e, postov e, v finančnej oblasti, tam máme e, zúžený výberový zoznam. Naozaj tieto zoznamy musia byť dispozície, ale musia byť rodovo vyvážené. Európsky parlament sa musí ujať svoje zodpovednosti. Ja počúvam zastupcu EPP, ktorý sa snaží e, posunúť e, zodpovednosť na našu skupinu, na SAD, údajne s tvrdením, že pri výbere sme si nezvolili ženu, aj keď bola kandidátka. My e, žiadame rovnosť príležitosti. To neznamená, že a priori vždy si musíme zvoliť ženu. Ja si nemyslím, že naša skupina môže byť obvinená v tomto smere takto neprávom, ale predsa Naopak vidím, že táto skupina z politických dôvodov chce znížiť tú maržu nominácií do štvrtka budúceho týždňa. Pritom je to nominácia, ktorá vyplýva z inštitucionálneho rámca. Ďakujeme pekne, pani Eberes. Prosíme o pochopenie všetkých kolegov, ktorým budem musieť uťať rečnícky čas. Máme veľmi málo času, Tiež nebude možnosť na všetky modré karty. Pán Piotrovský. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący, szanowni państwo. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Dnes hovoríme o rodovej rovnosti, pokiaľ ide o troch kandidátov na veľmi dôležité pozície v rámci hospodárskych a menových záležitostí EÚ. Náš parlament má schváliť tieto nominácie, ktoré boli predstavené e, na tzv. E, zúžených zoznamoch. Skupina EKR podporuje rodovú rovnováhu v procese nominovania takýchto kandidátov a celkovo zlepšenie procesu nominácií ale chceme zabezpečiť aj zemepisnú rovnováhu. Všetci kandidáti sú z priestoru tzv. západnej Európy, starej EÚ, pričom e, z tej strednej, respektíve východnej Európy e, nemáme nikoho a nedá sa povedať, že by tu chýbali kandidáti, ktorí by mali požadované e, kompetencie pre takúto pozíciu. Musíme si pripomenúť, že všetci z kandidátov musia v prvom rade splniť kvalifikačné predpoklady na to, aby vykonávali takéto pozície a je tam splnený ten kvalifikačný predpoklad, takže nemyslím si, že rod je jediná charakteristika, ktorá je predmetom analýzy v takomto procese. A takisto by som chcel spomenúť, že Európskej komisii je v tejto chvíli 28 komisárov, 19 mužov z toho a len 9 žien. To je jasný signál, že rodová rovnováha nie je plne realizovaná v tejto veľmi dôležitej inštitúcii. Takže keď hovoríme o nejakej rodovej rovnováhe, komisia by sa mala najskôr pozrieť na seba. Ďakujem pekne. Kolega Piotrovský, minúta kolegyňa Infeld. Yes, um, thank you. E, ďakujem, pán predseda. Myslím, že pán Sosniers e, vyvratil akékoľvek pochybnosti o tom, prečo nemôžeme si predstaviť to, že necháme e, mužov diktovať chod sveta. Vždy máme takúto rozpravu a za každým počujeme ten istý argument. Tentokrát e, by sme mali ísť cestou menovania muž, kandidáta muža, ale na budúce skutočne už na ten, pri tom najvyššej príležitosti to budeme riešiť rodovo rovnovážnejšie. To už počujeme celé roky a stráca to kredibilitu. Čo je viac zaujímavé, nejde o muž, e, otázku muži, ženy, ženy, muži. Je známy, známou skutočnosťou, že rozmanité týmy majú lepšiu výkonnosť. A tu hovoríme o vážnych veciach, hovoríme o riadení správe a o dohľade nad finančným sektorom. Prečo sa uspokojíme so slabším týmom, namiesto toho, aby sme mali ten tým čo najsilnejší, ktorý bude zabezpečovať dohľad nad odvetvím? Takisto sme počuli slova niektorých kolegov, ktoré sa vyjadrili, že nie je dostatok kvalifikovaných žien kandidátok. No tak Pozrite sa, žijeme v Európskej únii, kde je viac ako 500 miliónov obyvateľov a vy mi poviete, že nie je dostatok kvalifikovaných kandidátok. A posledná veta, pán predseda. A pán predseda prerušuje kolegy Winfeltovú. Frau Kollegin Frau Kollegin Infeld, Herr Kollege Ferber. Kolegyňa Infeld, kolega Ferber, to vaše zapálené vyjadrenie je veľmi zaujímavé, hovoríte to po anglicky, je to zaujímavé, ale ako prekračujete, tak vás musím ukončiť a potom ani tlmočenie nie je možné. Teraz eh, minúta pani Scott Kato. Prečo ekonomické a finančné záležitosti riadia muži? Môže to súvisieť s tým, že muži vlastnia veľkú väčšinu majetku v porovnaní so ženami. Eh, konvenčná ekonomika alebo ekonómia je dominovaná racionálnym mužom, ktorý vstupuje do sveta práce ako plnohodnotný dospelý človek a ignoruje ženy, ktoré sa objavili v jeho živote, matka, ktorá ho e, vychovala. Keď sa ženy objavujú v týchto pozíciách, prinášajú nový pohľad, e, nové podnety. Nie ide o to, či sme lepší alebo nie. My musíme si uvedomiť, že moja polovica ruskej rasy má byť právom zastúpená vo všetkých častiach e, hospodárstva. Ako ekonomka žena e, už mám plné zuby čakania na svet, kde ženy budú zohrávať rovnoprávnu úlohu s mužmi v rámci sveta ekonomie. Už nebudem ďalej počúvať takéto pokrytecké slova bez toho, aby nasledovali nejaké činy. Nebudem e, podporovať žiadne menovanie mužských kandidátov do takýchto orgánov, pokiaľ na tom úzkom zozname nebude aspoň jedna žena kandidátka. Ďakujem pekne, pani Scott Kejto. Minúta a pol, pán Vigas. Tu vznikajú dva problémy pri tejto záležitosti. Po prvé, rodová rovnosť je úplne evidentné, že to nie je v súlade s orgánmi dohľadu, respektíve z ECB, zastúpením tam. Z toho vyplýva ďalšia dôležitá otázka, a síce demokratický dohľad nad týmito inštitúciami. Agentúry, hlavne teda ECB, v čase ich zriadenia mali byť politicky neutrálnymi inštitúciami, ktoré plnia isté technické úlohy, e, časom získavali dohľadové právomoci a teraz kontrolujú programy pomoci a asistencie, ale nikdy tam nebol dostatočný demokratický, demokratický dohľad, ktorý by sa spájal s takýmto rozšírením právomoci. Spôsob, ako sa vyberajú kandidáti do týchto inštitúcií, to je len fasáda, je to istá fraška demokracie. Zoznam kandidátov, ktorý nám má byť predložený, obsahuje len jedno ženské meno, často dokonca ani to nie, často je tam nula žien. Jedine, kedy, jediný krát, kedy sme mali e, prístup k zoznamu so ženami kandidátkami, tak e, finálna voľba nebola ani v súlade s tým, ako sa vyjadril, vyjadril táto snemovňa. Reziduálna prítomnosť žien v inštitúcii, to neviem pochopiť. To je netolerovateľné. My tu máme dočinenia s tou e, takou šedou, skrytou stránkou takýchto inštitúcií, kde financie určujú ten chod a kde nie je úprimná vôľa realizovať kvalitný dohľad. Ďakujem pekne, kolega Viegaš. Minúta a pol, pani Estara Šferagut. Gracias, presidente. Banco Central... Ďakujem, pán predseda Vo výkonnom výbore je ešte jedna žena, je tam jedna žena z tých šiestich eh, v agentúre Centrálnej banky. Všetci ostatní sú muži, eh, v tých ostatných orgánoch je to podobné. Eh, jednotný mechanizmus dozoru, tam predseda, muž, ostatné orgány dohľadu takisto muži je jasné, že tie štruktúry moci sú nerovnomerne rozdelené. Je tam evidentná rodová nerovnováha pokiaľ ide o finančné a bankové služby, hlavne tie výkonné pozície. Takisto e, musíme pripomenúť v tomto hľade, že jedna z kľúčových hodnot EÚ je rodová rovnosť a zohľadnenie tej perspektívy rodovej, tak aby sme zabezpečili zohľadňovanie genderu alebo teda rodu pri všetkých politikách. Takisto podobne tak v prípade ľudských práv a preto musíme e, prelomať, prelomiť tie stereotypy. Ako to nepochopil pán Sosniers, musíme prelomiť tie stereotypy, musíme proti ním bojovať a v tejto snahe e, to smerovať k zrovnoprávnenej spoločnosti aj v ekonomickej sfére. E, ďakujem pekne. E, dovolíte otázku kolegu Sošnírsa? Pani kolegyňa. Pýtaj kolegy Sošnírs. Pán Sošnírs, nech sa páči. Keď sa pozriete na YouTube, tak e, budete vidieť štatistiky, kto čo pozerá a veľmi jasne z toho vidieť, že ak sú tam nejaké krátke politické nahrávky alebo filmy, tak 80% z toho pozerajú muži. A to nie je, je preto, že zlý, e, neprajný Sošniers by zakazoval ženám pozrieť si takéto filmy alebo takéto krátke nahrávky. Ale je to preto, že ženy sa toľko o politiku nezaujímajú. Čo by ste s tým spravili? Eh, pán kolega Sošnec, ale to nebola otázka. Było pytanie, zapytałem, co pani zamierza zrobić. Áno, bola to otázka. Čo by ste s tým spravili, že ženy nepozerajú eh, politické veci? Nech sa páči. Ďakujem pekne. To je škandalózne, že vy tu máte, vy ste zastúpení v tomto parlamente, ktorý má predstavovať a hájiť hodnoty inštitúcií. Ďakujem pekne, kolegyňa Saragut. A teraz pani Toja. Nechcem e, premerať ani chvíľočku z môjho vystúpenia z tej minúty, ale musím vyjadriť e, tú, tú hambu a takisto pobúrenie, že počujem takéto zaostalé a takéto spiatočnícke hlasy tu v parlamente, keď sa hovorí o ženách. Je to pre nás porážka. Opäť e, chceme e, požiadať zlepšenie legislatívy. My žiadame ako parlament a komisia a rada sú hluché pokiaľ ide o takéto mikroskopické zastúpenie e, žien vo finančných inštitúciách samozrejme bolo by vhodné obhajovať e, takúto rovnosť, e, lebo aj napriek tomu, že sú to abstraktné termíny, tak stojí za to ich obhajovať. Ale ide skôr o všeobecné záujmy a aj tú všeobecnú rovnováhu. Nejde tu ani tak o dobrú vôľu. My nie sme, o to, aby sme, prosi, nie sme to na to, aby sme prosíkali alebo nejaké veľkorysé gesto. Ide o to, aby sme zabezpečili, že inkluzívna prítomnosť žien v rámci inštitúcií ich posilní, budú mať silnejšie postavenie. E, spomeniem koncop a jeho štúdiu, tá sa zaoberá finančným sektorom a z toho vyplýva z tej štúdie, že vedecky je dokázané, že spoločnosti, kde sú ženy zastúpené na úrovni predstavenstiev, sú oveľa schopnejšie odolávať kríze a dosahujú lepšie výsledky. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz dostane slovo na minútu pán kolega Urtasom. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Na úvod by som povedal, že absolútne odmietam to, čo som tu počul, e, že by ženy nemohli byť šoférky a muži nemohli byť tlmočníci. To je jednoducho mačizmus a nemôžeme to tu v parlamente akceptovať. Moji predrečníci to už povedali. Nie je možné, že najvyššie pozície finančných úradov budú obsadzované iba mužmi. Dve ženy z 29 iba sú prezidentky alebo predsedkyne vlád a ak necháme tieto pozície mužom, tak zase tam budú dosadzovaní iba muži. Vždy, keď dostávame takéto nominačné zoznamy, tak vlastne vidíme, že to je hanebné. Nevideli sme 8. marca mobilizáciu žien? Nemôžeme takéto postupy akceptovať. Ženy predsa majú právo realizovať sa v takejto oblasti a tento týždeň by sme mali zablokovať tieto nominácie a žiadať, aby sme dostali iné. Ďakujem pekne, pán kolega, pán kolega Urtasun, pán kolega Sosnieč. Myslím, že ste už vyčerpali možnosť hlásiť sa s modrými kartičkami. Teraz zostane slovo pani Pietike, Nech sa páči. Parlament sa už opakovane vyjadril k tomu, e, že vo finančnej a hospodárskej oblasti nie je dostatok žien v riadiacich e, postoch. A e, vždy sa nám slubuje, že na budúce sa situácia už lepší. Už to jednoducho neakceptujeme. Tu nejde o to, či by sme nemali dievčatá, ktoré sú dostatočne vzdelané a, a potom aj ženy, ktoré sú dostatočne kompetentné v ekonomike, v súkromnom sektore a vo verejnom sektore, aby mohli obsiahnuť tieto riadiace posty. O to nejde. Ide o to, že táto kompetentnosť e, vlastne nie je to rozhodujúci faktor. Ide o to, že tieto ženy nie sú navrhované ako kandidátky na tieto posty, tak aby to bolo rodovo vyvážené. A tu nejde len o rodovú vyváženosť, e, aj to je dôležitý faktor. Ide o kvalitu či e, vlastne vylúčujeme polovicu ľudstva, ktorá je nadaná v rovnakej miere, vzdelaná v rovnakej miere, či to jednoducho takto nevyužívame tento potenciál. Parlament predložil svoje stanovisko z hľadiska návrhu kandidátov, aby každý jeden členský štát navrhol na kandidát komisára aj muža, aj ženu, keď sa budú vyberať e, kandidáti do novej komisie v novom volebnom období. Tento návrh parlament naďalej podporuje. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz na minútu dostane slovo kolegyňa Blikevičiute. Ďakujem pekne, vážený pán predseda vo štvrtok budeme musieť hlasovať o týchto kandidátoch na dôležité posty európskych finančných inštitúcií. Všetci kandidáti, ktorí boli prezentovaní parlamentu, sú muži. Ženy nie sú dostatočne zastúpené v bankovej sfére, menovej sfére. Kolegovia, kolegyne, ťažko sa mi verí, že v 21. storočí ešte stále musíme bojovať a pripomínať si, že jeden zo základných princípov Európskej únie, rodová rovnosť, musí byť implementovaný aj na úrovni európskych inštitúcií. A treba dodržiavať rodovú rovnosť. Je to predsa ukotvené nie iba v zakladajúcich zmluvách, ale takisto aj v troch nariadeniach, ktoré definujú prácu o fungovanie európskych inštitúcií. Ako je možné, že Európska únia vlastne nedodržiava svoje vlastné predpisy? Európsky parlament žiada, aby rodová rovnosť bola dodržiavaná vo všetkých inštitúciách Európskej únie. Ďakujem pekne pani kolegyne Blinkevičiute. Teraz sa dostávame k spontánnej rozprave. Ako prvý dostane slovo pán kolega Faria. Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcel odmietnuť to, čo povedal pán kolega Sosnieč. Ja ako spravodajca za implementáciu e, tej e, rodovej rovnosti by som chcel povedať, že máme tu týchto kandidátov, chceme podporovať predovšetkým otázku ľudských práv, ako je teda možné, ak hovoríme o našich hodnotách, tak aj naďalej podporujeme kandidátov, ktorí sú iba muži. Hovorí sa, že to sú najlepší kandidáti, ale to jednoducho neobstojí. My síce potrebujeme najkvalifikovanejších kandidátov, ale ako je možné, že sú to teda vždy iba muži? Prečo máme túto stigmu, že nechceme ženy vo vedúcich pozíciách? My predsa musíme byť tou avantgardou, predvojom, týchto príležitostí v oblasti rodovej rovnosti. Preto apelujem na kolegov z výboru EKON a na členské štáty, aby podporovali viac kandidátok žien. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Faria. Teraz zostane slovo pani kolegyňa Grapíny. Ďakujem pekne, vážená pani, vážený pán predseda, pán komisárka, máme tu diskusiu nie poprvýkrát o rodovej rovnosti. Rodová rovnosť je potreba, nie je to iba nejaké heslo, slogan. Ak sa pozriete na rodovú rovnosť v oblasti ekonomických inštitúcií, tak treba skutočne si uvedomiť, že sú tu zdieľané zodpovednosti. Kto predkladá komisárov, keď hovoríme o deviatich komisárkach? Sú to členské štáty. Ja si myslím, že musíme jednoducho sa vrátiť k prapríčine, a to je vzdelávanie. V tomto storočí sme mali mužov v parlamente, ktorí neboli dostatočne vzdelaní v oblasti rodovej rovnosti a oni si myslia, že iba oni môžu byť v parlamente. A preto komisia a parlament a rada musia preukázať istú mieru transparentnosti a dobrú vôľu práve pokiaľ ide o predkladanie kandidátok žien. Takisto je to aj otázka, ktorá sa týka nás. Európske štáty musia sa zhostiť svojej zodpovednosti a musia predkladať kandidátov, pretože máme predpisy, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti. Koľko žien máme napríklad e, v centrálnych bankách v členských štátoch? Musíme robiť všetko preto, aby členské štáty uplatňovali túto politiku rodovej rovnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážená pani kolegyňa. Teraz dostane slovo pani kolegyňa Bilbao Barandika. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pani komisárka. To, čo sa deje pri tejto nominácii, pokiaľ ide o hospodárske inštitúcie Európskej únie, to nám iba ukazuje, že 8. marca sme jednoducho nepočuli výkrik žien, ale tento výkrik žien je každý rok silnejší, ale nič sa z toho nepoučíme. Vidíme, že stále tu máme iba mužov, ktorí sa vyjadrujú a my si želáme každý rok, aby sa tieto veci neopakovali a vždy sa to opakuje. Zdá sa, že to je výhodnejšie takýmto spôsobom. Zabúdame však na to, že sú tu že je tu potenciál, že sú tu možné kandidátky. Ženy sú inteligentné a je jednoducho našou povinnosťou ich takisto zapracovať do tých zoznamov kandidátov. 8. marca som dostala obrázok na môj telefón a to hovorí o všetkom. Na tomto obrázku sa kariéra porovnáva s nejakým behom na rýchlosť a boli to všetko iba muži, ktorí vyhrávali a na tých 100 metroch jednoducho ženy alebo dievčatá neboli zastúpené. To je problém, ktorý musíme riešiť. Musíme sa k tomu postaviť kriticky. Ďakujem pekne, nech sa páči. Ďalší kolega. Pán Etrič. Ďakujem pekne. Ja som presvedčený o tom, že ženy sú rovnako schopné ako muži, niekedy aj schopnejšie. Ja si myslím, že tá myšlienka, že musíme dávať nejaký dôraz takýto na ženy, je to patronizujúce. Takisto si myslím, že keď sú tu kolegovia, ktorí hovoria, že by sme mali podporovať ženy a že by tu mali byť nejaké umelé spôsoby a sme ženy potlačili do týchto pozícií, ktorých nie sú, alebo nie ich tam až toľko. Ja si myslím, že to sú tu istí ľudia, ktorí hovoria, ktorí ak by tam boli viac žien, by to jednoducho oslavovali ako veľké víťazstvo ohľadne pokroku práv žien. Nepovedali by, nezačali by hovoriť o rodovej rovnosti, nehovorili, nehovorili že kde sú muži. Toto je jednoducho iba ďalší spôsob, ako pristupujú oni k tomu. Ženy sú dostatočne inteligentné, dostatočne vzdelané na to, aby sa dostali do tých najvyšších pozícií, bez toho, aby niekto z nás ich tu ťahal e, za vlasy do týchto pozícií a oni to dokážu aj bez takéhoto nášho spôsobu pomoci. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz zostane slovo pani Jetemeky. Arvoisa puhemies. Vážny pán predseda, a, a Kolegyňa Sirpa Pietikajnen predo mnou už vystúpila v tejto rozprave, vyjadrila sa e, veľmi e, trefne. Nejde o to, že by v Európe neboli kompetentné ženy na tieto posty v finančníctve, v bankovníctve, na e, úrovni európskych inštitúcií. Ide len o to, že nie je snaha tieto ženy nájsť, vybrať. Nikto predsa nemôže s úplnou vážnosťou tvrdiť, že v členských štátoch EÚ nie sú kompetentné ženy na tieto finančné posty alebo do Európskej centrálnej banky. Ďalej chcem skonštatovať, že e, som zásadne v rozpore názorovo s tým, čo povedal poslanec Sosnier, čo hovoril e, s neúctou o ženách. Ale musím zároveň skonštatovať, že zároveň je dobré podľa mňa, e, že sa takéto názory objavia, pretože v skutočnosti takýto názor predsa len tiež je dosť rozšírený a bežný v Európe. Inak by sa ženy predsa objavovali ako kandidátky na tieto posty a boli by e, nominované. Rozhodne kompetentné ženy sú k dispozícii, len ide o to, či chceme nájsť a vybrať. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Týmto sme vyčerpali zoznam poslancov v rámci spontánnej rozpravy. Kolegovia, kolegyne, by som chcel sa vyjadriť. Ja som túto diskusiu veľmi pozorne počúval a súhlasím s väčšinou z toho, čo tu bolo povedané, avšak vyjadrím sa k jednej obete, k obeti a utrpel, najvi- utrpel najviac jazyk. Či ma oslovujú vo svojom jazyku prezident alebo predsedajúci, alebo v angličtine deputy speaker. Anglický jazyk má vynikajúci, názov, vynikajúci výraz chairman, chairwoman a urobilo sa z toho chairperson, aj to viem stráviť ale momentálne sa to jednoducho tak zjednodušilo, že ma oslovujú iba chair a ja si nemyslím, že na miesto chairperson alebo chairwoman alebo chairman, podľa toho, kto tu sedí na tejto stoličke, že sa to jednoducho tak odosobní, že jednoducho už sa hovorí iba o chair, to znamená z človeka sa urobila ako keby vec. Chair v angličtine znamená stolička. Ja sa necítim takto a ani žiadny iný z mojich kolegov. Takže teraz v mene komisie dostane slovo pani komisárka Jourová. Nechcela by som sa pomýliť, vážený pán predseda, tak vás oslovím anglickým výrazom pán prezident. Vážení poslanci, poslanky, ďakujem pekne za veľmi zaujímavú diskusiu. Ja sa takisto vyjadrím tejto diskusii Mali sme skutoč- máme skutočne veľký počet kvalifikovaných žien vo finančnom sektore. Keď hovoríme o sektoroch a o deficitoch, tak vidíme, že tu je nedostatok práve pokiaľ ide o kvalifikované ženy v oblasti technológia IT. Ale pokiaľ ide o finančný sektor, tam skutočne máme veľký počet vysoko kvalifikovaných žien, zo 62 absolventov vysokých škôl, ktoré sú ženy,